Vážení kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Spoločné zasadnutie máme. E, rozpočtový výbor a výbor pre kontrolu rozpočtu. Veľmi rád by som bol nechal slovo Ingeborg Gresle, ktorá je veľmi skúsená a má aj autoritu. Ukázalo sa to na viacerých trilógoch a vyústili do dohody s radou pri návrhu revízia zjednodušenia e, finančného poriadku, finančných pravidiel. Žiaľ, pani Gresle niekde uviazla v premávke a preto tu dnes nemôže byť s nami večer. Takže Richard Ashworth, spoluspravodajca, by nám mohol povedať to najdôležitejšie, predtým ako sa vyjadríme k celému dokumentu. Je to jedno jediné hlasovanie o výsledkoch rokovania v rámci trilógu s komisiou a s radou. Išlo o to dohodnúť sa v prvom čítaní o návrhu zmeny a doplnenia tohto finančného poriadku. Štvrtok večer to schválil aj Koreper a máme aj list predsedníctva rady z 19. apríla. Ešte sa na to pozrú právnici lingvisti pred hlasovaním v pléne. Zatiaľ je to naplánované na júl. Potom politické prehlásenia budú sprevádzať to hlasovanie v júli a dúfam, že to hlasovanie odzrkadlí na ambície, hlavne čo sa týka zjednodušenia a nebudú nás, dúfam, obviňovať z nejakej e, nekalej reklamy zo strany teda príjemcov finančných prostriedkov. A, ale to ukáže vlastne samotné uplatnenie neskôr a teda ak súhlasí, slovo dostane Richard Ashworth, Spoluspravodajcovia boli on a Ingeborg Gressle. Thank you, Chairman. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som sa rád poďakovala kolegom za to, že sa uh, boli ochotní zúčastniť dnešného hlasovania. Zarazilo ma, keď som prichádzal, že to zrejme je nejaký rekord v parlamente, pretože je to najdlhšia správa a najkračšie hlasovanie. 700 strán textu je v tejto správe, prešli sme ho a môžem pripomenúť, mm, pán predseda, absolvovali sme zhruba 14 stretnutí triológu, pričom každé stretnutie trvalo minimálne 4 hodiny a aby sme to zhrnuli do jedného jediného hlasovania, to je eh, naozaj eh, eh, zjednodušenie v pravom slova zmysle. Ide tu naozaj o zjednodušenie v celom tomto procese. Pokúšame sa o zavedenie zjednodušenia do rozpočtových pravidiel, najmä čo sa týka sprístupnenia prostriedkov Európskej únie, najmä pre koncových užívateľov, tým, že sa zníži byrokratická záťaž. Na to sme preskúmali všetky kontrolné procesy. Chcem ešte kolegom pripomenúť, že je dôležité, aby tieto kontrolné procesy boli čo najodolnejšie, najpevnejšie, tak aby sme dokázali predchádzať podvodom a zneužívaniu prostriedkov. E, predsa len však e, som sa zabral neustále jedným problémom a v snahe dosiahnuť zjednodušenie sme mali neustále na pamäti aj ďalší cieľ a síce taký prístup rozpočtu, ktorý je založený na výkonnosti. Keď sa pozeráme do budúcna, jasne sa ukazuje, že financovanie prostredníctvom rozpočtu bude čoraz um, menšej miery k dispozícii a čoraz väčší dopyt bude zároveň. Komisia, ale predovšetkým poslanci v budúcnosti budú musieť v rozhodovaní vychádzať zo svojich priorít, hľadiska prideľovania prostriedkov, budú musieť vychádzať z eh, faktické výhodnosti a taktiež prínosnosti. Teda pôjde o vyhodnocovanie výkonnosti. Ešte sme v tomto procese vo veľmi len úvodných fázach. Eh, predpokladám, že sa to rozbehne postupom času. Chcel som všetko to upozorniť v tejto chvíli, pretože je to dôležitý faktor v tomto procese uvedili. Uvedel by som možno niekoľko príkladov. Tento zjednodušený proces, proces by sa, dajme tomu, týkal aj grantov. Tam kladieme väčší dôraz e, na výsledky, tiež zavádzame väčšiu jasnosť a proporčnosť v kontrolných auditoch. Myslím, že parlament e, uzná, že jeho pozícia bola posilnená, zachovali sme si aktuálne kompetencie v rozpočtovom procese a najmä sme taktiež určili proces neziskovosti v pridelovaní grantov. Tiež sme sa dosť intenzívne venovali novým nástrojom, najmä trastové fondy by som spomenul. Tu chcem pripomenúť kolegom, že sme zamiedli využívanie trastových fondov v rámci interného manažmentu. Teraz je na komisii, aby eh, využila tento nový nástroj Je tu niekoľko problémov, na ktoré by som rád upozornil. Po prvé, krizové rezervy, o to sme dosť podrobne diskutovali aj dosť kontroverzne. Napokon sa to vyriešilo prostredníctvom fondu FC a tiež prepojením fondu FC s bežnými fondami v okruhu 1 rozpočtu Európskej únie. A ešte posledná prekážka sa týkala dátumov implementácie Bolo by e, vhodné zaviesť od 1. januára, avšak vzhľadom na to, že ďalšie výbory prostredníctvom svojich rokovaní o omnibuse taktiež zaviedli nové postupy, napríklad výbor regí, taktiež čo sa týka spoločnej porozpovedskej politiky, posunie sa to na viacero úrovni tento dátum, myslím, že by sa to mohlo osvedčiť napokon v praxi. Už som spomenul, aké veľké úsilie si to vyžadovalo ak dovolíte, ešte by som sa rád poďakoval. Najskôr by som sa chcel poďakovať rade, aj keď tu nie je prítomná, nie je zastúpená, chcel by som pripomenúť, že estonské predsedníctvo, najmä Katrin Sajer, mm, tá odviedla obrovský kus práce. Naozaj som bol veľmi mm, príjemne prekvapení ich výkonom, taktiež komisie na De a celý tým. Im sa chcem tiež poďakovať. Nemôžem tiež samozrejme zabudnúť na komisára Oettingera. A v neposlednom rade sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu. A taktiež našim spolupracovníkom sekretariátu, vám, pán predseda, sa chcem poďakovať za vašu pomoc a podporu poradenstvo v celom tomto procese. To si naozaj veľmi ceníme. Prekračovali ste aj svoje povinnosti. Za to sme vám veľmi vďační. A ešte sa chcem poďakovať e, samozrejme svojej kolegyni Inge Gressle. Je mi veľmi ľúto, že dnes nemôže byť prítomná na hlasovaní. Inge však e, žije a dýcha touto problematikou Inge aj s celým svojim tímom sa naozaj do toho vložili a ja sa im chcem ešte raz srdečne poďakovať za ich nasadenie. Ja sa pripájam k vašim slovám vďaky. Naozaj chcem e, zatlieskať všetkým, ktorí prispeli k tejto dôležitej práci, okrem Richarda Ashwortha. Takže ja už som povedal, že by som chcela, aby sme zašli ešte ďalej v zjednodušenie, ale komisia povedala, že tu máme viacročný finančný rámec, ktorý ešte beží, že sa nedá ísť ďalej ako to, čo sme dosiahli. Ale keďže pripravujeme budúci viacročný finančný rámec, tak by som nechcela, aby nám povedali, že uplatňujeme zjednodušenie ktoré platilo na rámec 2014-2020. Takže tu apelujem na komisiu, aby v budúcom rámci na roky 2021 až 2027 platilo nové zjednodušenie týchto pravidel, pretože um, tí, ktorí, ktorých sa to týka, naozaj dbajú na... Im záleží na tom zjednodušení v budúcom období. Ja si pamätám, že svojho času sme riešili aj otázku sponzorovania. Všetci sa pýtali na to, čo to znamená. A bolo nám povedané, že to musí byť e, nie e, peňažné, ale vecné, sponzorské. A Malo to upravovať e, výzvy jednotlivých zastúpení v EÚ v rámci oslav 9. mája. Častokrát e, nemajú peniaze na tie rôzne e, recepcie, či už sú to jednohúbky alebo šampanské. Takže to sa myslelo tým sponzorským, ktoré bolo treba nejak upraviť. Dôležitá časť týchto pravidel. Ale prístupme k hlasovaniu, vážení kolegovia. Dúfam, že ste už vložili svoje hlasovacie karty do e, zariadení, takže si vyskúšame hlasovacie zariadenie. Prosím, hlasujte. Est-ce que tout le monde a voté Non. Ešte nehlasovali všetci, 25 kariet mám zatiaľ teraz. Uzatváram hlasovanie. Jednému chýba karta, vraj ostala v Štrásburgu, takže prosím, ten kolega nech dvíha ruku. Teraz prosím hlasujme o celom znení textu, tak ako vyplynul po dohode v rámci trialógu. Prosím, hlasujte menovite. Hlasovanie uzatváram. Hlasovali ste za, vážený kolega, bez karty? Dvadsať jeden hlasov za teda, jeden proti a štyria sa zdržali hlasovania. Nie, pardon. Takže vy ste sa tiež zdržali hlasovania, čiže to je 5 zdržaní sa je to schválené. Tým sme aj skončili na dnes večer. Ďakujem za vašu účasť, vážení kolegovia. A blahoželám samozrejme spravodajcovi. Richardovi Ashworthovi a Ingeborg Gressle. Well, nous, on voit notre, euh,